Mesdames et messieurs, bonjour. La séance. Kolegyne, kolegovia, kolegovia, želám vám príjemné dobré ráno. Zasadnutie je otvorené. Máme eh, program bol zverejnený a vypočujeme si